a budeme sa snažiť urobiť maximum, aby sme e, vyhoveli vašim požiadavkám. Ďakujem. Grazie, komis- Ďakujem pekne pánom komisárom. A teraz som obdržala 6 návrhov na uznesenie, pokiaľ ide o diskusiu. Táto diskusia je uzatvorená a hlasovanie sa bude konať zajtra od 12.30. Avšak teraz máme teda, pokračujeme v našom zasadnutí, budeme hovoriť o kríze týkajúce sa odpadu v kampanii a začneme tým, že odovzdáme slovo najprv pani Auken, čiže jednej z autoriek týchto otázok na ústne zodpovedanie. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Potočník. Teraz to vyzerá tak, že komisia koná naozaj konzekventné a je dobré, že je to viditeľné. Dúfam, že dnes dostaneme konkrétne odpovede na naše otázky, pretože ak sa to teraz nestane, ako e, budeme potom, e, ak nepostihneme e, vinných, potom to sa bude stále opakovať, pretože budú mať dojem, že im sa to prepečie, že nebudú sa musieť starať o odpadky. Potom nastane skutočná katastrofa. Chcel by som sa, chcela by som usloviť aj e, Taliansko. Nie je tu priamo e, e, zastúpená talianská vláda, ale mali by sme si s tým nejakým poradiť. Je to krásna krajina, ktorá sa topí v odpadkoch a tých odpadkov je stále viac, situácia sa zhoršuje. Obyvateľstvo Talianska nemalo by byť naďalej zaťažované týmto. Treba zabezpečiť dôveryhodný plán likvidácie odpadu. To znamená, E, že aktívne občania sú súčasťou riešenia e, musia sa nasadiť, e, nesmieme pripustiť kriminalizáciu tejto situáciu. Nemôžeme vyriešiť problému odpadov, keď nezískame občanov. A občania sú na to pripravení. Treba nasadiť aj policiu a vojakov. Nejde iba o zaťaženie miestnych samozpráv, treba zapojiť eh, veľké podniky, eh, od vetvia, eh, ktoré veľmi vlastne sa snažia zbaviť týchto odpadkov. Robí to aj mafia a Taliansko musí to naozaj veľmi vážne sa k tomu postaviť. Ďakujem pekne a teraz pán Sondergaard má, má má slovo na dve minúty. Ja, tak for formand. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, Delegácia eh, výboru pre kontrolu rozpočtu navštívila Taliansko a stretli sme sa tam s predstaviteľmi, vedúcimi predstaviteľmi regionu kampania a ako je možné, sme sa pýtali, že státa situácia katastrofálna nie je vyriešená. Povedali nám, že ide o politický problém. A táto odpoveď je veľavrávna to by e, e, mohli povedať, že ide e, o technický alebo logistický problém, alebo o hospodársky problém. Nie, problém je rizopolitický. Tento problém e, spočíva v tom, že chýba tu politická vôľa. A nedostatok politickej vôle e, vyústil do toho, že Taliansko e, neplní si svoje záväzky pokiaľ ide o likvidáciu e, odpadkovo príslušnú smernicu. Chýba tu politická vôľa a to vyústilo do toho, že v oktobri e, nedošlo k zlepšeniu, ktoré sa požadovalo. Opakujem, je to preto, e, že chýba politická vôľa. E, nedostali sme Talianska ešte e, žiadne plány na separáciu odpadu, odstranenie odpadu, i keď e, príslušné orgány sa snažili to za pod koberec. Avšak v našej politickej skupine sme zaveli jasné stanovisko. Musíme podporiť e, e, Talianov a Talianky, ktorí sa zasadzujú riešenie tohto problému. Musíme volať na zodpovednosť vinníkov, a však, e, aby sa to tak stalo, musíme jednoducho odmietnúť snahy o to, aby naši poplatníci to platili. Netreba e, e, vyhadzovať tie peniaze. Ďakujem pekne teraz, e, pani Merkies. 4 e, minúty, máte slovo. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, komisár. Nuž, eh, my sme mali návštevu v kampánii, teda nášho vyšetrovacieho výboru minulý rok, kedy sme preskúmali situáciu s odpadom a s krízovú situáciu s odpadom a Takisto sme sa stretli s mnohými ľuďmi, ktorí nám teda povedali, že to je naozaj vážny problém a my sme to na vlastné oči videli, že to skutočne veľkým problémom je. Ehm, bolo tam dokonca aj jedna skládka odpadu, ktorá bola v Národnom parku. My sme tam videli obrovské kopy smetia, ktoré tam horeli. My sme tam videli priemyselný odpad, ktorý tvoril celú, celú horu, o ktorej nám bolo povedané, že to bol komunálny odpad a že to jednoducho pochádza z um, kozubov alebo z, aj z odpadov v domácnosti. Súhlasím teda aj s predrečníkmi, že je v tomto veľmi veľa politického manévrovania a v, ťažko povedať, že alebo každý ukazuje prstom na toho druhého, že ten robil to, ten ono a jednoducho občania už tu chcú vidieť riešenie tohto problému ja ale však nevidím ani, ani nádej na riešenie, nevidela som žiaden ani plán, ani nič. Dúfam, že nám budete vedieť povedať, že už na nejakom pláne sa pracuje. E, v kampánii jasne bolo povedané, že oni e, naklopali na prakticky každé jedny dvere v celej provincii a v celom regióne, e, v tomto regióne Talianska, aj klopali na dvere talianskej vlády a jednoducho že sa vrátili s prázdnymi rukami a obrátili sa na nás, že naša posledná nádej je Európska únia. Povedali nám, že nás nikto nepočúval, že dúfajú, že ich aspoň Európska únia vypočuje. Jednoducho jedinú nádej už e, majú v nás, že nám sa podarí nájsť proste riešenie tohto problému v ich regióne. A my, my im teda musíme ukázať, že my sme schopní nájsť riešenie tejto situácie a že tá nádej e, nebude premárnená a že nám sa podarí e, odstrániť e, tieto hory odpadu. Ale vy nám by ste mohli povedať, že či existuje nejaký plán, a či existuje nejaký harmonogram, kedy by tento plán mohol by začať, aký sa bude implementovať, či bude uplatňovaný nejaký systém sankcií prostredníctvom súdov a podobne. Takže pretože to nie je problém len samotného odpadu, ale je tu už aj potenciál, že tu dojde aj k určitej zdra, z, kríze zdravia a takisto môže dojsť k viacerým prípadom, ktoré, kedy sa občania obrátia na súd. Samozrejme, že mafia v tomto všetkom hrá veľmi kľúčovú úlohu a ja viem, že komisia nemôže zasahovať priamo, ani to nie je našou úlohou, ale musíme pouvažovať o tom, akým spôsobom by sme mohli určitým spôsobom dbať o to, aby bola smernica teda dodržiavaná, implementovaná, akým spôsobom môžeme podporiť eh, tento región, či už eh, eh, určitým vzdelávaním v oblasti osvedčených postupov alebo pomoci určitých členských štátov a podobne jednoducho odpad nemusí byť len problémom, môže to zároveň predstavať aj príležitosť Ehm, mnohé firmy majú veľké zisky práve z recyklácie, takže mali by sme um, podporiť respektíve mali by sme, teda, mali by sme podporiť ehm, určité, určité plány riešiť. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo pánovi Bicotovi na 2 minúty 30. E, ďakujem pekne. E, situácia v kampánii, obzvlášť v meste Nápolu, už niekoľko rokov je naozaj hrozná. A týka sa to celého sveta. Európska únia musí sa venovať a musela sa viackrát venovať tejto otázke. Keď chceme čeliť takejto paradoxnej e, situácii, chcel by som požiadať práve Európsku komisiu, aby Mm, vzhľadom na európske právo naozaj e, uvalilo finančné sankcie voči e, Taliansku e, vzhľadom na túto krízu v kampanii, avšak aby sa konečne našli konkrétne mm, riešenia na túto situáciu. Či finančné fondy, ktoré boli naozaj venované kampánii práve na nakladanie s, týmito, s týmto odpadom, boli naozaj efektívne. Pán komisár, E, keď sa hovorí o kritickej situácii, hovorí sa o dramatickej situácii, ktoré sú extrémne situácia a kde naozaj treba e, konať účinne. Keď ide o kritickú situáciu, ktorá však trvá niekoľko rokov, je niečo, čo nie, naozaj asi nefunguje, niečo, nie je efektívne. A teda už niekoľko rokov sme sa snažili nájsť riešenie, aby sa teda e, vyriešila táto situácia v oblasti odpadov, ale vidíme, že teraz ešte keď aj v Nápole sú cesty zahrnuté odpadom, tak naozaj treba sa oblatiť na miestne orgány v kampánii, pretože tieto sú absolútne neschopné, pretože nemajú túto politickú vôľu, aby naozaj našli to vhodné riešenie. Teda potom je zrejme, a nedá sa spochybniť to, že tie podmienky, ktoré sú v Neapoli a v kampanie, nie sú e, vhodné, pretože toľko rokov nebolo schopné, neboli schopné zabezpečiť nakladanie s odpadmi. Ehm, pokiaľ ide o separovaný zber, ako aj eh, realizovateľný plán nakladania. To nie je vlastne chyba ústrednej vlády. Ak by ústredná vláda mala a musela teda zaslať niekoľko týždňov eh, dozadu práve ozbrojené silky, aby eh, provizorne zabezpečila nakladne zodpovedné. Toto však nemôže byť úlohou ústrednej vlády. Naozaj toto je nápol, ktorý by sa mal, nápol a miestne orgány v nápole, ktoré by sa mali tomuto venovať kde napríklad v Benátkach absolútne nie je problém so separovaným zberom, veľmi efektívne to funguje a tak ďalej. To znamená, že naozaj e, toto nakladanie z odpadu naozaj by malo byť e, zabezpečené miestnymi orgánmi v kampanii, obzvlášť e, pokiaľ ide o ten hrozný život a teda aj o to, že je ohrozené takisto zdravie obyvateľstvov. Kvôli kamore a kvôli aj politike a miestnych orgánov toto všetko naďalej funguje tak, ako to fungovalo pred tým. A teraz ďakujem a chcem dostať slovo pánovi komisárovi Potočníkovi. Uh, ďakujem pani predsedajúca, ctení poslanci Európskeho parlamentu, predovšetkým by som vám chcel poďakovať teda tým poslancom, ktorí obrátili moju pozornosť a pozornosť služieb komisie k tejto dôležitej otázke. Som veľmi rád, že Európsky parlament podnikol aktívnu úlohu v monitorovaní situácie e, správy odpadu v kampánii. E, je to potvrdené aj e, v správe výboru pre petície po návšteve v kampánii minulom roku v apríli. Parlament hrá tu skutočne veľmi dôležitú úlohu a aj si svoju úlohu naozaj splnil. Hneď e, po rozhodnutí Európskeho súdu 4. E, marca 2010 komisia napísala talianským orgánom a žiadala e, iných, alebo pýtala sa ich, aké opatrenia plánujú alebo prijali už, aby splnili smernicu. Potom komisia mala niekoľko stretnutí s talianskými orgánmi, predstaviteľmi talianských orgánov, a počas e, niekoľkých misií, konkrétne 22. 23. E, novembra, kedy bola misia nášho generálneho riaditeľstva Náš e, pocit je, že talianské orgány majú pred sebou ešte veľmi dlhú cestu, aby mohli dôkladne implementovať smernicu. Predovšetkým musia predovšetkým um, rozšíriť a upgradovať z technológie na spracovanie odpad po celej kampanii a takisto je potrebné zabezpečiť efektívny e, plán e, riadenia e, odpadu v celej kampanii, pričom musia vziať do úvahy aj hierarchiu štruktúr. Komisia teda nie je spokojná s, so spôsobom, ako talianské orgány komunikujú s nami, preto, a čo teda nám oznámili, pretože nie je tam žiaden konkrétny konkrétny kalendár, kedy čo sa má udiať a kedy budú e, budovať tieto technológie pre zneškodňovanie e, odpadu. My si myslíme, že talianská kampánia musia jednoducho dodržiavať e, smernice a musia takisto mať zákony, ktoré zabezpečujú obnovu a recyklovanie odpadu. Musia zabezpečiť aj zber odpadu a triedenie a recyklovanie odpadu v celom regióne. To znamená, že takisto kampánia musí zabezpečiť umožniť aj kompostovanie a musí vytvoriť eh, možnosť pre bezpečné zneskodňovanie odpadu eh, viac ako 7 miliónov tón ktoré, odpadu, ktoré sú v niekoľkých mestách kampánii a to bude znamenať aj toľko, že talianské orgány budú musieť urobiť aj analýzu um, tzv. ekobalej, kým sa rozhodnú, čo je najbezpečnejší spôsob, ako sa zbaviť tohto odpadu alebo zneškodniť tento odpad. Kým nebude existovať takýto efektívny plán, e, komisia sa bude musieť obrátiť na súd a bude navrhovať e, e, sankcie a pokuty. Preto budeme musieť dôsledne, dôsledne sledovať alebo posúdiť či vyhodnotiť ten plán, ktorý orgány z kampanie tesne teraz, a keď poviem tesne, tak myslím tesne teraz nám predložený takýto harmonogram či plán zneškodňovania odpadu a rozhodnutie o tom, že či eh, a kedy by sme otvorili článok 62 eh, eh, a budeme postupovať alebo budeme začne, otvoríme konanie proti Taliansku môže závisieť od toho, kedy alebo aký bude výsledok preskúmania tohto talianského programu na zneškodňovanie odpadu a bude to musieť byť dostatočne presvedčivý plán. E, v súvislosti s, e, s, so skládkami odpadu, tými nelegálnymi skládkami odpadu, komisia už začala skúmať a požiadala aj um, talianské orgány, aby konali v týchto um, skládkach Terciano a Merciano. A momentálne komisia zatiaľ nemá žiadne dôkazy o porušení e, zákona e, Európskej únie o ochrane životného prostredia a to, že je skládka, v, že sa nachádza v Národnom parku, v podstate samo, o sebe ešte nepredstavuje porušenie legislatívy EÚ za predpokladu, že ostatné zákony boli dodržané a že kompetentné orgány vykonáva, vykonali e, príslušné posúdenie posúdenie dopadov na životné prostredie a takisto uplatňujú aj kompenzačné e, opatrenia. Takže takisto zavedenie e, spolufinancovania e, v v kampanii, to bolo ešte v rokoch 94 až 98, 88,9 miliónov eur bolo určených práve na likvidáciu odpadu, avšak len 19 všetkých týchto prostriedkov bolo využitých, pretože boli ťažkosti, ktoré súviseli aj s krízou v neškodňovaní odpadu, aj s situáciou situáciu, ktoré, ktorú zažívali talianské orgány v rokoch 94-96, keď mali mimoriadne riadenie počas ďalšieho finančného obdobia celkovo 114 miliónov eur, ktoré boli pridelené. Zase 50 z toho bolo financovaných e RDF, zase bolo koncentrovaných práve na projekty neškodňovania odpadu, avšak na báze tejto krízy sa komisia rozhodla, že podnikne osobitné kroky, aby zabezpečila to, že fondy ERDF, ktoré boli pridelené kampány, budú správne aj použité. Poprvé, od 1. januára 2005 bol vytvorený vytvorený management pre kontrolu týchto výdavkov, aj kontrolu spolufinancovania a potom, eh, keď sa teda otvoril konanie voči Taliansku, to bolo v júni 2007, komisia informovala talianské orgány, že už nebudú žiadne spolufinancovanie ponúknuté pre Taliansko. Potom obdobie 2007 e, 2013 regionálne programy pre kampány predpokladali celkových 270 miliónov eur, z čoho 50% malo byť spolufinancovanie z ERDF na zneškodňovanie odpadu avšak keďže nedoš, keď poskytovanie prostriedkov európskych spoločenstiev pre odpad eh, spadá pod osobitné pravidlá Európskej únie, ktoré, a, ktoré vlastne posudzuje, alebo predelenie prostriedkov posudzuje samotná Európska komisia. Zajtra teda budeme diskutovať aj o m, správe, recyklácii a odpadu a takisto táto správa hovorí o tom, ako jednotlivé členské štáty pristupujú k recyklácii odpadu a tam sa jasne ukazuje, že ak existuje dobrá stratégia recyklácie odpadov, tak sa dá e, skládky odpadu znížiť na nulu a e, je možné nájsť spôsoby, ako zneškodňovať odpad, ktoré súvisia nielen so samotným spaľovaním, ale je možnosť aj kompostovať, recyklovať a podobne, čo všetko vytvára pracovné príležitosti, pričom sa znižuje dopad odpadu na životné prostredie. Takže naozaj dúfam, že táto kríza sa skutočne zmení na príležitosť kompetentných orgánov tým, že spustia veľmi intenzívne schémy a programy recyklácie odpadu v kampánii. Čiže komisia teda dúfa, že ten plán, ktorý predložil e, región kampánii, aj bude presvedčivý a kým ale budeme presvedčení o tom, že to je skutočne je dobrý plán a má naozaj aj príslušné záruky, že tento plán bude úspešný, dovtedy E, budú pozastavené prostriedky, ktoré poskytuje komisia na riešenie tohto problému. Ja na všetky vaše otázky, ktoré položíte v rámci rozpravy, potom zodpovediem v závere. Ďakujem pekne pánovi komisárovi a teraz odozdávam slovo ďalším ročníkom v rámci politických e, skupín. Začneme EPP. Pán Macony, dve minúty. Pani Macony, ďakujem pekne pani predsedajúca, ďakujem pánovi komisárovi za to, že pripomenul, že Európska komisia poskytla alebo zohrala veľmi dôležitú a efektívnu úlohu e, aj v tomto parlamente že naozaj to bolo v záujme všetkých, aby bola vyriešená táto situácia, aby boli zabezpečené všetky tieto procedúry transparentné aj voči občanom, aby bolo zabezpečený dialog s občanmi všetkých, ktorí sa to týka. Pokiaľ ide o regionálnu vládu, ktoré už nás v predchádzajúcich mesiacoch začalo dialog s Európskou komisiou, Eh, môžeme určite to eh, povedať, že tento dialog bol odlišný od tých predchádzajúcich rokov. Avšak eh, pokiaľ ide o túto situáciu, tá je dramatická. Bola konsolidovaná za posledných 15 rokov. Za vlastne, môžeme to označiť za týchto posledných 15 rokov, že o, o akúsi neakciu alebo nečinnosť. Avšak v roku 2007 boli zmrazené e, fondy e, pre e, tento región, vtedy sa situácia zmenila. Pokiaľ ide o regionálneho ministra, ten už prišiel trikrát do Bruselu a už predložil program, ktorý bol ilustrovaný alebo predložený dokonca počas vypočutia v, na petičnom výbore v júli minulého roku, pokiaľ ide o plán nakladania s odpadmi a pokiaľ o komunálny e, odpad e, bol odprezentovaný takisto aj neviem koľký e, plán nakladania s týmto odpadom, ktorý by mal byť schválený 30. apríla, tak ako to bolo povedané. Boli tu spomenuté rôzne procedúry, pokiaľ ide o separovaný zber a tak ďalej. Boli publikované všetky tieto plány pre Neapol. Uh, boli tu rôzne, eh, boli tu spomenuté takisto rôzne kompostovateľné eh, zariadenia alebo zariadenia pre kompostáciu, takisto pre separovaný zber, pre eh, spáľovanie odpadu, potom 32 zariadení pre 32 skládok a tak, ktoré by mali byť kontrolované zo strany komisie. Dokonca tu boli spomenuté 5 provincií, ktorých sa toto týka, ktoré by mali sa zaoberať likvidáciou odpadu a takisto tu boli spomenuté, bolo spomenuté 5 regionov ktorý by sa tento plán nakladania s odpadom mal týkať. A toto bola úžasná e, práca v rámci, e, ktorá bola dokonca zakomponovaná do regionálneho rozpočtu, ako to povedala e, pán komisár. Myslím si, že komisia môže teraz prehodnotiť už na lehoty, ktoré naozaj sú kompatibilné s realistickým um, využitím tohto plánu. No, tuto máme všetky tie odpovede na tieto otázky, ktoré tu boli položené, tak ako to podal pán komisár pokiaľ ide o uvalenie nových peňažných sankcií. Naozaj komisia je veľmi ostražitá a dúfam, že táto diskusia nebude len akýmsi ako si neefektívnou neefektívnym dialogom, ktorá, myslím si, že táto diskusia by mala byť vážna, aby naozaj kampánia už e, sa posnažila nájsť e, riešenie na tento starý problém a dúfam, že ešte aj pred týmto e, rezolúciou, ktorá by mala byť vo februári spoločne odsúhlasená, tak kampania niečo pre toto urobí a v budúcnosti sa bude snažiť viacej čeliť tejto situácii. Ďakujem. A pán, pani kolego, Drahí kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste dodržali rečnický čas. Ani pani Macony som naozaj pre neprerušila, avšak eh, tiež chcem poprosiť, aby ste naozaj čítali tie vaše prejavy adekvátnym spôsobom, aby tlmočníci mohli to otlmočiť a tiež eh, stíhať eh, pekne preformulovať to, čo ste povedali. Takže teraz eh, pán Pirilo, ďakujem. Pani predsednička, takisto drahí kolegovia, tá situácia alebo tá kríza, ktorú sme zažili v oblasti eh, odpadu, tá eh, neznepokuje nie len E, občanov e, kampanie, čiže miestneho obyvateľstva, ale tak e, my, ako aj komisia, ako aj my, teda zastupcovia Európskeho parlamentu, by sme mali sa snažiť čeliť tejto situácie a mali by sme pritiahnuť pozornosť na tento problém, pokiaľ ide o reakciu zo strany miestnych orgánov, pretože táto situácia potrebuje naozaj ozajstné riešenia, pretože tá situácia v kampánii je kritická. Kritická situácia v oblasti odpadov, ako veľmi dobre viete. Kampánia predložila plán nakladania s obchodom na roku 2010, teraz už však máme e, pomaličky marec 2011, e, teda máme tu veľké rizika pokiaľ ide o ohrozenie verejného zdravia obyvateľstva, potom tu máme ekomafiu, ktorá je zakomponovaná do tohto procesu. Máme tu zákon ktorý hovorí o tom, že keď e, situácia e, sa stane kritickou, tak je potrebné niečo naozaj e, robiť. Taká provincia, ako je napríklad Neapol, kde máme kde býva veľká časť obyvateľstva kampánie, je naozaj táto situácia je veľmi komplikovaná. Preto sme sa snažili vyvinúť úsilie, aby teda tie výsledky boli citeľné, avšak teraz sa musíme pozrieť na tie fondy, ktoré boli poskytnuté regiónu. Pokiaľ ide o miestne orgány, ktorí sú v tej prvej línii boja e, proti odpadu, mali by sme si uvedomiť, že treba začať od probléma skládok, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach, dokonca aj v Tercíňu alebo v ktoré je v podstate na e, území Národného parku a ktoré predstavujú naozaj veľké riziko pre to, že sa tam zhromažďuje komunálny odpad. Teda pokiaľ ide o komisiu, poprosím, aby naozaj trvala na tom, aby ten plán nakladania s odpadom, eh, s odpadom ktorý bol predložený kampaniou, bol naozaj dodržený. Ďakujem pekne. Teraz sa pán Alfano, dve, eh, pani Alfano, 2 minúty 30. Ďakujem pekne pani komisárka propaganda talianskej vlády, ktorá bola predložená Európskej komisie, pokiaľ ide o odpo- problém s odpadom, eh, vôbec nevyriešil tento štrukturálny problém. Trvá to už dlhé roky a naozaj obyvateľstvo žije vedľa odpadkov a dokonca aj hynie kvôli odpadkom. Toto je veľká zodpovednosť, ktorá je na našich pleciach, pretože nemôžeme e, obyvateľstvo, ktoré už majú zhoršené e, životné podmienky, ako aj hygienické podmienky kvôli odpadom, aby toto riešili. Preto potrebujeme naozaj využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme im pomohli. Nie len teda tie finančné e, zdroje z rôznych európskych fondov, ale takisto aj európsku no, legislatívu odpady, odpad musí byť e, zaslaný do e, spalovní. Tá posledná možnosť e, v rámci hierarchie odpadov, ktoré predpokladá situáciu takú, že vlastne tie odpady naozaj majú veľký negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Všetky tie praktiky ekomafie sú na vrchu tejto hierarchie a naozaj e, e, nikto nebol schopný nič proti tomu urobiť za posledných e, pár rokov. Tento problém naozaj je spojený so zdravím miestneho obyvateľstva a je potrebné urobiť niečo preto, aby obyvateľstvo tiež mohlo byť súčasťou týchto rozhodnutí a chcem, alebo domnievam sa, že tie podmienky sú tu na to, aby sme naozaj niečo pre toto urobili, niečo urobili pre tento región. Akým teda e, spôsobom Európska komisia sa bude snažiť e, toto e, riešiť, napríklad pokiaľ ide o nový článok, pre, napríklad pre nové zakladanie treba sa spalovní alebo skládok. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz za zelených pán Lichtenberger, 1 minúta 30. Ďakujem veľmi pekne, po eh, eh, vystúpení kolegov z EPP. Chcel by som povedať, že eh, je správne obvinená a odsúdená a to je správne, Taliansko nedodržalo lehoty, boli síce mm, dodané plány z regionu, neboli postupené ďalej. Čiže situácia sa nemení. Nie možné sa vyhnúť dojmu, že zodpovední tak dlho to e, odkladajú, e, kým nevznikne mimoriadná situácia a potom musia e, reagovať mimoriadnou legislatívou a samozrejme to pozastavujú ostatné normy, keď je veľa odpadu na uliciach, keď sa to meša s priemyselným odpadom zo severu a z juhu, potom treba veľmi rýchlo konať, nejakým spôsobom e, to, e, sa toho zbaviť e, do skladky, ktorá nie je zabezpečená, bez toho, aby sa dodržali príslušné normy. To nie je talianská diskusia, dámy a páni, kolegovia z Talianska, ide o diskusiu o dodržanie a implementáciu európskej legislatívy. Pokiaľ takýmto spôsobom sa bude postupovať aj pokiaľ sa to rozšíri na ostatné krajiny. Potom to bude mať celé európske dôsledky. To nebude nejaká prechádzka, je to škandál. Nejde o počet nových e, miest e, e, a potlačať policajnými zásahmi protesty občanov, pretože pod, v blízkosti ich domov sa od, likvidujú e, priemyselné odpadky spolu s e, komunálnymi, to musí mať e, dobre citeľné následky. Je treba zabezpečiť pádne dôsledky. Ide o implementáciu legislatívy potrebnej a dobrej európskej legislatívy. Ďakujem pekne. Myslím, že pán Higgins nie je prítomný. A teda odozdávam slovo pánovi Rosimo na jednu minútu. Presidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Plán likvidácie odpadu, ktorý by mal byť realizovateľný eh, mm, je už eh, vo svojej finálnej fáze. Myslím si, že nie je to, eh, to správne, však to, E, Nede len o politickú vôľu, ale aj tá skupina, teda, e, ktorej e, ja prináležím, čiže skupina zelených, by chcela priťahnuť vašu pozornosť, že napríklad v regióne kampanie v Neapoli sa hovorí stále len o, o odpadoch. Prečo je to táto situácia kritická? Nie je to len zámienka. Ako povedala kolegyňa, máme tu odpady zo severu, ktoré sú spaľované na juhu. Toto nie je však eh, pravda, pretože tie predchádzajúce miestne orgány, ktoré eh, práve zorganizovali práve nezákonné eh, prenosy alebo prevozy odpadov zo severu na juh, mm, sú za to zodpovední. Avšak občania nemajú odvahu Eh, sa obratiť na miestne orgány a teda aj nahradiť vlastne neschopných eh, pracovníkov, neschopných zástupcov, miestnych zástupcov niekým, ktorý by naozaj bol účinný v tomto boji proti odpadu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Eh, milí kolegovia, kríza s odpadkami v priestore Neapalu sa začala v predchádzajúcich rokoch. Existujúce skladky sú preplnené a príslušné lokality brania budovania nových zariadení ale mm, mm, môžeme to vysvetliť tým, že na politické úrovni sa veľmi veľa sa slúbuje a takmer nič sa nedodrží. A preto sa predkladajú e, dočasné e, riešenia. Treba e, viem sa nedostatočné informácie miestnych samozpráv. Na druhej strane sa to stáva celodenným problémom. Ide o mm, tvorbu odpadkov, ktoré nezahrňa e, mm, triedenie odpadu. Chýba tu aj uvedomenie si environmentálnych dôsledkov e, kampanie je veľmi znečistená, je tu veľmi vysoká e, chorobnosť na rakovinu, je to na priemer talianská. preto Treba naliehavo hľadať a realizovať príslušné riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz eh, ďalší rečníci, ktorí sú zapísaní na zoznam. Najprv začneme pánovi, pánom Rivelinim eh, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem poďakovať eh, pánovi Severovi a tako ďalším kolegom za ich vynikajúce úsilie. A dovolte mi vám povedať a zdôrazniť to, že už v kampánii začali byť veľmi pozitívne akcie, ktoré sa začali realizovať. Pokiaľ ide o článok 206 eh, na pokiaľ ide o uvalovanie sankcií, tieto už boli realizované. Pred niekoľkými mesiacmi miestne orgány už sa začal venovať špeciálnym odpadom, takisto plán, pokiaľ ide o recykláciu odpadov, začal eh, lo sa na ňom pracovať. Eh, už boli dokonca spomenuté a teda začaté iniciatívy, pokiaľ ide o vyprodukovaný odpad Takisto aj pokiaľ ide o vytvorenie, teda postavenie e, spaľovne e, v východnej časti Neapolu. Takže všetky tieto politiky e, majú za cieľ nie len čeliť tejto situácii, ale takisto aj zorganizovať nakladovanie s odpadom, takisto aj znižovanie odpadov, separovanie odpadu a takisto aj vytvorenie moderných zariadení pre túto oblasť a znižovanie skládok. Takisto aj niektoré e, miesta sa začínajú čistiť a e, viacerí e, ľavicoví zastupcovia, ktorí pracujú v miestnom zastupiteľstve v Neapoli, sa snažia pracovať na tom, aby bol odstranený toxický odpad. Európske spoločenstvo musí podporiť kampániu, pretože aby aj tieto iniciatívy eh, neboli podkopané mediálne eh, v rámci svojej vlastnej ideológie, v rámci svojej vlastnej frakcie. Preto, keď budeme finančne postihovať kampániu kvôli tejto kritickej situácii, Myslíte si, že sa dostane z, tejto, eh, z tohto problému? A teraz eh, ďakujem. A pán de Magistris, eh, dve minúty po tých klamstvách Berlusconiho vlády, ktorý od roku 2008 kláme Talianom, že teda tento problém s odpadom už bol vyriešený. Európska únia zablokovala fondy pre Taliansku a preto, že neboli splnené určité podmienky nebola zabezpečená recyklácia, ako aj kompostácia a tak ďalej. A tak, ako povedal prezident Caldoro, že už sú kontrolované tieto skládky a tak ďalej, tercine a tak ďalej a takisto ďalšie, ktoré sa nachádzajú v národných parkoch. Toto všetko o, spôsobilo to, že mnoho e, ľudí hm, bolo No, bolo ohrozené ich zdravie, takisto, že sa zvýšil počet tumorov v tejto oblasti a tak ďalej. Kriminálne živly medzi politikmi, tak v rámci ľavicových, ako aj politovicových, pravicových politikov, ako aj v rámci e, podnikateľov a e, mafiánov. Toto všetko zhoršilo túto situáciu. Avšak my nemôžeme teraz kriminalizovať len miestne, na miestnych zástupcov, pretože talianská vláda využila toto pre e, to, aby zabránila ochrane prírody v rámci e, tejto, tohto regiónu. Ďakujem pekne. Teraz pán Speron, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Európa, centralistická a byrokratická Európa nerozlíšuje rôzne teritória, ako aj rôzne administratívne prepojenia v rámci členských štátov. Zodpovednosť e, za túto hroznú situáciu v kampanii je principiálne spôsobená občanmi kampany. A ja som spadaná. A teda ja hovorím, že toto je spôsobené aj tým, že v kampanii si zvolili takých zástupcov na miestnej úrovni, ktorí nie sú schopní vyriešiť tieto problémy a ktorí pokračujú v tých problémoch, v tých chybách, ktorí, ktoré spôsobili alebo ktoré ako konali aj ich predchodcovia. Kampania nie je schopná akceptovať eh, tieto obvinenia. Žiaľ Bohu. Ďakujem pekne. A teraz pán Baldassare na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, je drahý pán komisár, kolegovia, kolegyne. Nechcem eh, teraz eh, sa zamerať na vážnosť tejto situácie, ktoré má veľký dopad a ktorý je prepojená práve s tými nedostatkami v rámci administratívy a ktoré ešte znova môžu ovplyvniť život občanov, pokiaľ ide o odpadky. Pán Lichtenberg, kritická situácia v kampanii bola spôsobená a takto dramaticky sa vyvinula práve kvôli neschopnosti tejto chunty na miestnej úrovni, ako aj miestnej administratívy v Neapoli, tak z ľavice, ako aj s radou zelených, ktorí neboli schopní byť takým neboli takí odvážni, aby naozaj nabúrali túto eh, virtuálnu špirálu. Neschopnosť alebo neochota prijať rozhodné opatrenia a tak ďalej charakterizovali práve túto politickú administratívnu fázu, ktorá v súčasnosti definitívne sa uzavrela. Chcem ubezpečiť e, firmátorov týchto e, otázok zo strany politických frakcií, že táto politická e, situácia sa úplne zmenila v súčasnosti, pretože miestna administratíva už zodpovedne sa snaží k tomu postaviť a vyriešiť túto kritickú situáciu, prekonať túto situáciu, urobiť niečo pre miestne obyvateľstvo a prekonať tieto zotrvávajúce prednášky, ktoré tu eh, trvajú už niekoľko rokov. Vytvoril sa plán nakladania s odpadom, ako aj eh, znižovanie alebo zmenšovanie počtu eh, spální a skládok a vytvorenie nových potrebných zariadení pre vyriešenie tohto problému. A bolo by naozaj kontraproduktívne a nespravodlivé, aby sme sa takto postavili k tomuto problému ako pán Demagistris a teraz uval- sa snažili uvalovať len sankcie čím by sme vlastne podkopali inštitúcie, ktoré využívali práve európske fondy a chcú ich využiť teraz efektívne. V úzkej spolupráci s Európskou úniou by sme mohli konečne ukončiť e, túto e, škaredú e, kapitolu histórie kampanie. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo pánovi Šnelhartovi na minútu 30 vážená pani predsedníčka dámy a páni, dúfam a prajem si, aby eh, dnešná diskusia naštartovala eh, skutočnú zmenu pri likvidácii odpadov v kampanii. Eh, pokiaľ ide o požiadavky Európskeho súdneho dvora, musia sa uplatniť a realizovať musia sa realizovať európske pravidla triedenia a zberu odpadu, pokiaľ ide o nelegálne skladky. Nejde o to teraz 20 rakov po znovu zjednotenie. Máme čo robiť s nelegálnymi alebo zlými odpadkami, skladkami. Ale musíme sa venovať skutočným príčinám. Treba vytvoriť príslušné štruktúry riadenia v opačnom prípade nebudeme úspešní. Tu sú štyri podmienky. Jednak vytvoriť plán eh, likvidácie odpadu, ale myslím si, že aj komisie by mohla byť eh, nápomocná treba poskytnúť príslušné e, zdroje a vytvoriť príslušné e, zariadenie. Po tretie, treba e, veľmi postihovať nelegálne prípady likvidácie odpadu a smerom k komisii Europol, Eurojust a policajné zložky by mali dostať podporu pri boji s organizovanou zločinnosťou. Myslím si, že treba poskytnúť finančné e, e, prostriedky, teda e, poskytnutie finančných prostriedkov treba podmeniť splnením týchto požiadaviek. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Lara Komi, minúta a pol. Vážená pani komisárka, milí kolegovia, ďakujem veľmi pekne Veľmi e, e, e, rada by som chcela uviesť, že kríza s odpadkami v provincii kampanie počas ostatných rokov už nie je taká akutná, spôsobila viaceré problémy a samozrejme, že potrebujeme nejaký čas, aby sme našli riešenie, ale otázka na ústne zodpovedanie spomína aj e, konania podľa článku 260. Avšak myslím si, že pokuty nie e, vyriešia túto krízu s odpadkami v kampanii. Možno, že e, by sme mali pomôcť zodpovednému konaniu, ktoré musí byť objektívne a musí vyústiť z aplikácie opatrení v súvislosti s porušením e, európskej legislatívy. To musí výjsť aj skonanie štátu. Taliansko e, e, si plní svoju povinnosť z hľadiska spolupráce a odbory komisie úzko spolupracujú s ústrednou a regionálnymi orgánmi moci. Jasná, nemôžeme popierať, že Taliansko zobralo na seba jasnú zodpovednosť pripravujú sa e, mm, regióny a mm, mm, provincie. E, je tu dobrá synergia s činnosťou Európskej únie a regionálna vláda e, robí všetko potrebné a nesmeme. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo pani Matere. Na minútu 30 ďakujem pekne, pani predsedajúca. Eh, nehovor, nechcem teraz hovoriť o tom, že chcem brániť eh, kampániu, ale chcem vám predložiť eh, tú situáciu na práve porušenie týchto európskych, európskeho práva. Chcem vám povedať, že my konáme v prospech nášho miestneho obyvateľstva. Talianský štát takisto sa snažia vytvoriť teraz sieť zariadení pre likvidáciu odpadu v rámci európskeho práva. Chcem pripomenúť, pripomenúť to, že využívanie európskych eh, fondov, ktoré boli eh, použité na práve eh, tento účel, boli v roku 2000, 2006 využitých 1,7 milióna eur v rámci cieľa 1.1. Kampánia mm, následne nemala mm, dostatok finančných zdrojov, bol tam pre vytvorenie e, zariadení pre spracovanie odpad, pre, e, pre vlhký, ako aj suchý odpad, ako aj pre skladky, ako pre vytvorenie takých e, zariadení, ktoré by kde by sa zbieral odpad a kde by naozaj e, sa mohol realizovať separovaný zbor. Od 2007-2013 e, boli vynaložené e, stovky miliónov eur na vytvorenie práve takýchto zariadení pre spracovanie odpadov 50 miliónov eur pre zariadenie pre separovaný zber. Takže aktivita v rámci cieľa 1.1 z FRR ako aj opatrenie 1.7 2007-2013 naozaj boli obmedzené e, práve kvôli podmienkam uskutočiteľnosti a kvôli práve konaniu o porušenie právnych predpisov zo strany e, regiónu kampanie. Takže e, teraz, e, ak chceme pokračovať e, práve v týchto aktivitách, vzhľadom na veto Európskej únie je potrebné niečo urobiť a takisto je potrebné môcť predložiť komisii ako aj parlamentu tie ciele, tie ťažkosti, zosúľadiť za krátky čas naše kroky s rozsudkom Európskeho súdneho dvoru. Ďakujem pekne. Prvým rečníkom v rámci CatchDA je pán Mark Najte. Nech sa páči. Pirmininkė, tiesiog norėčiau pasinaudoti progą ir... Ja by som chcela využiť túto príležitosť a obrátiť vašu pozornosť eh, aj na iné problémy s neškodovaním odpadu v Európskej únii Ehm, niekedy ehm, ústredné orgány alebo aj miestne orgány nevenujú dostatočnú pozornosť eh, zneškodovaniu odpadu, eh, v likvidácii odpadu. Napríklad eh, v Litve bola jedna firma, ktorá chcela postaviť spalovňu a zaviedli verejnosť, pretože tvrdili, že spalovanie odpadu je rovnaké ako triedenie odpadu a orgány tomu dostatočnú pozornosť nevenovali tomuto, že to boli zlé informácie. Chcela by som vyzvať komisiu, aby venovala pozornosť takýmto porušeniem, kedy orgány nedodržiavajú ustanovenia európskych smerníc a zákonov o zlikvidovaní odpadov. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo pánovi Jarovi. Prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička po, počas našej cesty e, m, mm, som mohol informovať o situácii s e, stranením odpadu v kompanii. Je to veľmi zložitá úloha. E, treba e, riešiť problémy z minulosti ako BALS, e, treba riešiť e, súčasné budúce problémy. Môj dojem z tejto cesty spočíval v tom, že likvidácia odpadu v súčasnosti e, počas e, návštevy e, bol viac menej vyriešený a e, odpad sa vyváža z mesta a sa e, e, dáva do skladeky, keď časti nelegálnym spôsobom, pokiaľ ide o minulosť a budúcnosť. Myslím si, že ponuka Európskej únie je dobrá a realizovateľná, pokiaľ región predloží príslušnú koncepciu. Európska únia uvoľní finančné prostriedky. Myslím si, že treba povzbudiť miestne orgány, aby tak aj učinili a myslím si, že e, komisia ani parlament nemáme záujem o pokuty. Chceme, aby e, e, problémy v kampani sa okamžite vyriešili, aby sa mm, napredovalo v tomto smere. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne. Aj uh Pán Rivelini si opätovne požiadal o slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, tie zablokované fondy zo strany Európskej únie sú práve tie, ktoré boli určené na bonifikáciu pôdy. Pýtam sa, ako sa môžeme eh, práve eh, rozhodnúť zablokovať takéto fondy. A teda boli to talianskí poslanci, ktorí boli zvolení za región kampanie, ktorí neodpovedali na ich eh, ideologické hm, požiadavky a ktorí vlastne takto ohrozili občanov. A teda by som chcel požiadať, aby sa eh, teraz, aby nemysleli len na seba, ale aby sa aj začali myslieť aj na región, odkiaľ prišli. Ďakujem pekne a teraz mene komisie sa vyjadrí pán komisár Potočník. Thank you very much eh, for, uh... Ďakujem pekne za všetky vaše názory. Sú tu tri alebo štyri veci, ktorých by som sa chcel dotknúť. Prvá vec je otázka, ktoré ste sa pomerne vášnivo venovali mnohí z vás Situácia je kritická, na to nie je veľmi rýchle riešenie, alebo neexistuje rýchle riešenie. Došlo k určitému pozitívnemu vývoju, ale jasné stále je, že je potrebné nájsť systémovú, systematickú odpoveď alebo systémovú odpoveď na tento problém. Nie je jednoduchá, ale je viac ako potrebná. A v tomto ohľade je našim partnerom pri hľadaní riešenia samozrejme Taliansko, ale spolupráca s regionálnymi orgánmi je bez pochyby nevyhnutná. Takže ja sa už veľmi teším, alebo už dúfam, že budeme teda eh, preskúmavať eh, nový plán eh, z riezne odpadu. Dúfame, že to bude také, ako očakávame. Preskúmajú to naši odborníci v našom riaditeľstve a môžem vás uistiť, že potom budeme sa k Talensku chovať rovnakým spôsobom ako hociakému inému členskému štátu, pretože je, toto je absolútne podstatné, aby sme si zachovali dôveru členských štátov. Takže keď hovoríme o riešení týchto problémov, môj prístup e, by mohol byť zhrnutý do štyroch slov. Chcel by som teda byť nápomocne striktný a striktne nápomocný. Mm. Takže ide o to, aby sme alebo myšlienkou alebo podstatou nie je e, udelovať pokuty, ale a to, ako ste aj mnohí z vás hovorili, je potrebné riešiť e, problémy a hľadať programy alebo pripravovať programy. To znamená, že najprv treba pripraviť programy a potom až treba udelovať pokuty. To je moja úloha. Takže ja budem všetko preto robiť, aby e, v rámci spolupráce s talianskými orgánmi sme našli príslušné riešenia. To je moje úprimné želanie, úprimné nádej, pretože v podstate v závere ide o zdravie Talianov a talianských občanov a čisté životné prostredie. Ďalšia vec, ktorú chcem uviezť, súvisí s eh, smernici, novou rámcovou smernicou o odpade, ktorá je nová smernica, ktorá bola prijatá iba nedávno a v tejto, z tejto smernici je úplne jasné, že každá jedna členská krajina musí e, zaviesť hierarchiu odpadu, e, v rámci svojej vnútroštátnej legislatívy. To znamená, že najlepšie odpad je taký, ktorý neexistuje. To znamená, že je treba opätovne to využívať, recyklovať, regenerovať energiu a podobne. A keď už naozaj neexistuje žiadna iná možnosť, dajte ho to na skládku. Takže my budeme skúmať situáciu. Toto je obraz z zajtrajšej správy, ktorá bude publikovaná o tom, aké sú Európs- ak, aké efektívne sú členské štáty v oblasti eh, uskladňovania komunálneho odpadu na skládky, pretože o komunálnom odpade máme aj tak najlepšie údaje k dispozícii. Veríte, či neexistuje 5 členských štátov, kde eh, umiestňovanie na skladku je pod 5 celkového objemu komunálneho odpadu? ale máme 7 členských štátov, kde skládky tvoria viac ako 80 e, možnosti likvidácie odpadu, takže máme naozaj veľmi, veľmi rôznorodú situáciu v rámci EÚ, v rámci týchto programov a toto je problém, ktorý naozaj chceme riešiť. Ale ak niečo tento obrázok ukazuje, pretože to je obrázok za rok 95 až 2007, ale tieto, ten obraz ukazuje, že ak krajiny niečo chcú, môžu niečo zmeniť. Ak sa budú organizovať tým správnym spôsobom, tak dokážu dosiahnuť zmenu. A ja si myslím, že tieto veci fundamentálne rozdeľujú Európu na dve časti. Jedna časť, ktorá vidí odpad ako problém a druhú časť, ktorá považuje odpad za príležitosť pre nové zdroje, pre nové finančné možnosti nové finančné zdroje zisku. Pretože takto to je. Ja som počul množstvo príbehov, ktoré, kde mi hovorili, že musia ísť aj prostredníctvom verejného obstarávania, pretože je tam dokonca viac um, tých ktorý, subjektov, ktoré by chceli práve mať možnosť nakladať s týmto odpadom. A, ale potom samozrejme, že základná požiadavka je, aby hneď na začiatku to, ten odpad bol vytriedený. No a napokon posledná vec, e, ktorú by som chcel pomenúť, sa týka kolegu poslanca, ktorý hovoril, že mali by sme e, aj opozretnejšie skúmať e, E, ako to prebieha v iných členských štátoch, čo sa týka čle, e, roku 2009 a prípadov porušenia 19 e, porušení je na tričko odpadu. Takže určite my musíme horizontálne preskúmať všetky tieto problémy s implementáciou Európskej smernice a môžem vás uistiť, že takto budeme postupovať aj v budúcnosti. Takže záverom. Myslím si, že mali by sme jasne robiť všetko, čo je v našich silách, tak vy, Európsky parlament, ako aj ja, ako komisár v prospech životného prostredia, aby sme všetci šírili v Európskej únii e, e, posolstvo, že e, odpad je príležitosť pre budúcnosť. Musíme všetci šíriť toto posolstvo, pretože stále inak viac budeme mať pred sebou množstvo odpadu a jednoducho musíme hovoriť, že teda zdroj efektívnosti je jadro našej konkurencie schopnosti Euró- ako Európy a keď mi neveríte, potom sa môžeme stretnúť 10 rokov a e, vás presvedčím, že tomu tak naozaj aj bolo. Ďakujem pekne pánovi komisárovi, tým uzatváram túto diskusiu a hlasovať o tom budeme počas nasledujúceho zasadnutia.